politickej agende o nových e, kompetenciách. E, ešte krát e, ku otázku na kolegov. Pane Lasendar, máte faktickú pripomienku? E... Áno, práve som chcel požiadať vašu zaujímavosť, zatiaľ čo sa menili komisári, aby ste pozdravili na tribúne z e, skupinu e, z Viade Buñuel a očakáme, že prebudia Európu z e, svojej letargie. A teraz ideme k prijatému uzneseniu o Európskej agende pre nové kompetencie s komisárkou Marianne Thyssen. Máte slovo na začiatok tohoto bodu programu. Dr. Pani predsednička, eh, členovia parlamentu, som rada, že eh, som eh, tu rado v Štrasburgu, aby som vám predložil túto novú agendu, ktorá bude formálne prijatá v piatok. No som rada, že som tu vami teraz, aby som s vami prediskutovala kľúčové prvky nášho programu. Ehm, táto agenda e, je jedna z najdôležitejších iniciatív komisie v tomto roku a priamo prispieje k e, nášmu sľubu ehm, plniť e, program rastu a spravodlivosti a tvoriť pracovných miest. A chcem sa poďakovať parlamentu za aktívny príspevok k debate o zručnostiach aj pri debate o príprave pracovného trhu 21. storočia s Martinou Ďabalovou a dnes tento rok e, za správu od Mareka Plura a za správu o odbornom vzdelávaní. To je správa, ktorú napísal Ernest Margal. To je len pár z vašich iniciatív. A tiež veľmi užitočné spoločné vypočutie e, výboru e, pre zamestnanosť v apríli, kde som sa zúčastnil s mojim kolegom Tiborom Navraticom. Vážení poslanci, zručnosti sú súčasťou prosperity a keď majú správne zručnosti, ľudia sú vybavení pre kvalitné pracovné e, miesta a môžu vykonávať e, svoju prácu ako e, aktívni občania. A v rýchlosti meniacej ekonomike e, zručnosti určujú európsku schopnosť poháňať dopredu iniciatívu, ale situácia v Európe nás vyzýva k konaniu a viac ako 17 miliónov Európanov majú slabé schopnosti čítania, písania, počítania a digitálnych zručností. Jeden zo štyroch žiakov neskončí druhý stupeň vzdelávania a e, príliš veľa ľudí nevyužíva svoje talenty a e, ženy predstavujú 60 e, nových absolventov, ale ich zamestnanosť je nižšia ako mužov. A zároveň 40 e, európskych zamestnávateľov majú problém nájsť e, ľudí so správnymi zručnosťami a príliš malo ľudí e, má e, podnikateľské schopnosti a mysel na zradenie vlastných podnikov. Ďalej, e, digitálna transformácia e, mení spôsob, ako žijeme a e, pracujeme a robíme podnikanie. A druhý potrebných zručností. Európa má nedostatok vysoko kvalifikovaných zručností, ako sme počuli v diskusii s mojim kolegom Abramopoulosom a napriek e, dobrým výsledkom zamestnanosti e, odborné vzdelávanie e, sa stále považuje za druhorady výberu mužov. Pri prispôsobení vzdelávacích systémov majú všetky členské štáty podobné problémy. Dámy a páni, no Agenda nových e, zručností pre Európu sa zameriava na tri prioritné oblasti. Zlepšenie úrovne zručností a relevantnosť e, pracovného trhu v celej Európe a e, uľahčenie pochopiteľnosti, kvalifikácie a zručností v cezhraničnom meradle aj medzi odvetviami a tiež zlepšenie predpovede a pochopenie potrieb nových zručností teraz a budúcnosti preto, aby sme posilnili naše konanie, aby sme niko nevynechali, navrhujeme základnú záruku zročnosti a to je odporúčanie pre členské štáty, aby e, venovali zdroje na to, aby poskytli e, ľuďom so slabými zročnostiami, aby to dobehli a pomohli im e, nadobudnúť také zručnosti, aby si našli zamestnanie, prehodnotenie Európskeho kvalifikačného rámca zjednoduší pochopenie a porovnanie zručnosti a kvalifikácií a uľahčí e, mobilitu štúdia a práce. Tiež pripravujeme projekt pre spoluprácu pre budovanie zručností v ekonomických sektoroch, aby sme stimulovali účastníkov, aby pracovali spolu, aby identifikovali potrebné zručnosti a praktické riešenia. Utečenci migranti prichádzajú do Európy s rôznymi zručnosťami, ktoré môžu prispieť našej ekonomike. Aby sme uľahčili ich integráciu na pracovný trh, navrhujeme mm, nástroje pre profiláciu zručností pre občanov tretich štátov, aby sme pomohli identifikovať a zdokumentovať ich zručnosti, ich kvalifikáciu a ich profesionálne skúsenosti Červenou niťou v našej agende je potreba stimulovať eh, partnerstva medzi podnikmi a vzdelávaním, ako napríklad Európska Impact for Youth. A takéto partnerstvo majú eh, veľký účinok na podporu ehm, podnikania a podnikateľského myslenia. Ďalšie kroky budú nasledovať v ďalších dvoch rokoch. Neskôr v tomto roku navrhneme prehnotenie rámca Európa, aby sme podporili dokumentovanie zručnosti a kvalifikácií a lepších vedomostí o zručnostiach a e, my e, sa spoliehame na vašu podporu, keď príde čas. A tiež e, spustíme koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, aby sme zabezpečili veľký kôž zdroj pracovných síl a zabezpečili, že všetci ľudia budú vybavení e, týmito digitálnymi e, zručnosťami. V roku 2017 e, bude pracovať na prehodnotení rámca kompetencií z roku 2006 a tiež navrhneme modernizáciu odborného vzdelávania a tiež budeme sledovať absolventov, aby sme zlepšili informácie o tom, ako sa uplatňujú na trhu práce. Európske fondy sú na to k dispozícii, aby pomohli splnením týchto návrhov e, na obdobie 2014 až 2020. Máme viac ako 27 miliard e, prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na podporu budovania zručnosti. Európska prosperita závisí od našich najhodnotnejších aktív, a to sú naši ľudia. V rýchlo sa meniacej globálnej ekonomike sú do zručnosti ľudí, ktoré budú motorom našej konkurenceschopnosti a rastu. Agenda pre zručnosti určuje, ako Európa pride hodnotu k konaniu členských štátov a mobilizácii hráčov. Som si istá, že spoločne môžeme odomknúť plný potenciál Európy. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Teraz rečníci za politické skupiny. Najskôr pán Kasa na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítam túto Európsku agentu pre zručnosti. Malo by nám to umožniť akési premostenie a zaručiť, že dospelí s nízkymi zručnosťami sa budú môcť naučiť e, napríklad čítať e, základy matematiky. Nejde o to zamerať sa iba na akademické zručnosti, ale aj na ehm, odbornú prípravu. Komisárka veľmi dobre vysvetlila, že zručnosti by sa mali uznať ako kvalifikácia rovnako ako akademická kvalifikácia. Tak, aby takéto zmeny boli možné, tak musíme zahrnúť sociálnych partnerov, podniky, inštitúcie aj akademické inštitúcie, tak aby sme mohli e, aktualizovať osnovy a prispôsobiť ich viac potrebám trhu práce. Členské krajiny by mali dať e, väčší manevrovací priestor svojim učiteľom, Vítam aj novú agendu pre zručnosti, keďže to vytvorí nástroj, ktorý sa bude môcť prispôsobiť a zarušiť úspech na trhu práce a ten sa mení veľmi rýchlo. Je dôležité, aby bol súlad vo vzťahu s politikami a aby boli viditeľné výsledky vo všetkých členských krajinách. potrebujeme ľudí, ktorí sú gramotní, ktorí ovládajú viac ako jeden jazyk a e, taktiež vedia používať počítač. Dúfam, že takto posilníme aj podnikateľské zručnosti. Ďakujem teraz za socialistov a demokratov pani Steinruck na dve minúty. Vzdelávanie našou budúcnosťou a preto musí byť našou absolútnou prioritou. E, došlo k škrtom v minulých rokoch a preto investície do vzdelávania e, utrpeli. A keď sa pozrieme na školy v Európe, tak e, to určite nezodpoveda požiadavkám digitálnej budúcnosti. Dôsledky sú jasné, nie sme na špičke, e, čo sa týka digitálnej spoločnosti. Mal by byť e, bezplatný prístup k vzdelávaniu, aj čo sa týka digitálneho vzdelávania. Tie zručnosti musia byť prierezové pri mladých, tak aby sa vedeli rozhodovať, aby boli iniciatívni, aby boli aj sebavedomí. A to musí byť aj predmetom osnov. A taktiež prístup k novým technológiám to musí byť umožnené mladým. Využívajú ich, ale nemali by byť iba konzumentami. Potom potrebujeme prepracovať e, ďalšie vzdelávanie, e, kompetenčné profily, e, kladú nové požiadavky na pracovníkov. Tu naozaj musia byť zapojení sociálni partnery do vypracovania takýchto stratégií. A potom, po tretie, inštitucionalizácia celoživotného vzdelávania aj vo svetle technického vývoja. Ten je čím ďalej tým rýchlejší. A tu ide aj o konkurencieschopnosť EÚ. Potrebujeme stratégiu pre kvalifikácie a budeme tak predchádzať budúcim nedostatkom Takéto vzdelávanie musí byť, musí byť inštitucionalizované, napríklad aj e, platené voľno na takéto vzdelávanie. To, e, tu treba podporiť malé a stredné podniky, ktoré si to inak samotné nemôžu dovoliť. Ďakujem pekne. Teraz za EKR pán Krasnodebsky na minútu. Ďakujem, e, pani predsedajúca, vážený pani komisárka. Súhlasím s vami aj s predrečníkmi a síce, že zručnosti a kvalifikácia sú veľmi dôležité. Vítame iniciatívu Európskej komisie. Chcem poukázať na to, že nemôžeme sa zamerať iba na nedostatok kvalifikácií. Mali by sme porozmýšľať aj nad eh, vyššou, vyšším dopadom na kvalifikácie pretože vieme, že je rozdiel medzi kvalifikáciami a potrebami trhu. Je tu iniciatíva Európskej komisie a tá chce mm, tieto rozdiely stierať, ale je tu prieskum, ktorý hovorí, že 25 zamestnancov má príliš vysokú kvalifikáciu pre tú prácu, ktorú robia, 27 zamestnancov je príliš e, talentovaných a kvalifikovaných a nemôžu sa e, vo svojej práci ani realizovať. A aj to je problém, ktorým by sa mala Európska komisia v rámci tejto iniciatívy zaoberať. <clears throat> Ďakujem pekne. Teraz za ALDE pani Dlabajová na dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, s napätím očakávanie predstavenia agendy pre nové zručnosti. Ja sa na to teším o to viac, že ide o jednu z kľúčových tém. A my na ALDE sa za to dlhodobo zasadzujeme. Keď hovoríme o nových zručnostiach, tak by sme na ne mali vždy E, mať na pamäti reálne potreby trhu práce. Vy ste, pani komisárka, e, povedali, že 40 podľa prieskumu má v Európe e, problém nájsť prácu s tými zručnosťami aj digitálnymi, ktoré ponúkajú. Nesúlad medzi ponukou a dopytom by mohla vyriešiť vyššia mobilita. Tu by sme mali teda viac podporovať, napríklad systémom vzájomného systému uznávania kvalifikácií alebo väčším dôrazom na e, digitálnu gramotnosť a výuku e, cudzích jazykov. Treba taktiež využiť možnosti Európskeho sociálneho fondu a zvyšovať adaptabilitu pracovnej sily. Našou povinnosťou je ukázať mladým, ako skutočne funguje trh práce a poskytnúť im adekvátnu praktickú prípravu a to už počas štúdia. Mali by sme spoločne pracovať na tom, aby e, učňovské školstvo a technické vzdelávanie boli pre mladých atraktívnejšie. E, venujeme väčšiu e, pozornosť duálnej príprave, učenie sa prácou. Nová doporuč, nové doporučenia v oblasti zručnosti e, zvýšia začlenenie osôb na trhu práce. Treba sa teda lepšie zameriať na budúce potreby tak v oblasti zručnosti ako kvalifikácií, takže treba prepojiť vzdelávanie s trhom práce a pokiaľ naša európska ekonomika má naďalej raz a ostať konkurencieschopná, tak e, spomenuté opatrenia sú e, nevyhnutné. Ďakujem pani komisárka za váš proaktívny prístup a za vašu otvorenosť e, k, k diskusii a dúfam, že nová agenda nás nasmeruje správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za GUE pán Pimenta Lopeš na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Možno, že sa s tým snažia eh, ospravedlniť vysokú nezamestnanosť v Európe, ale 25 európskej e, populácie bude, e, ostane v nezamestnanosti. Dlhodobé vzdelávanie je teda iba akousi výhovorkou. Komisia e, sa z vzdelávania a odbornej prípravy nespraviť niečo, čo by malo byť v záujme samotných osôb, ale iba v záujme podnikov a biznisu, čím sa prehlbí sociálna diskriminácia nerovnosti. Potrebujeme sa prispôsobiť potrebám digitálnej ekonomiky, ale toto je skôr akási e, výhovorka na zvýšenie flexibility, oslabenie práv e, e, pracovníkov. Ide o akúsi neoliberálnu agendu. Treba sa vyhnúť z využívaniu a prehlbovaniu e, chudoby. Teraz Jean Lambert na minútu za zelených. Ďakujem aj ja by som bola radšej, keby sme mali ten dokument, o ktorom hovoríme na stole a mohli teda hovoriť e, do hĺbky. Je jasné, že sú nedostatky pri hlavných zručnostiach, o tom sme už hovorili aj v kontexte návrhu o modrej karte. Uvedomujeme si, že nejde iba o digitálnu oblasť, ale aj oblasť e, inžinierstva. Tam je e, obrovský nedostatok, takže dúfam, že nové návrhy sa o opäť pozrú na výskum v oblasti kmeňových buniek. Treba ho rozvinúť, hlavne vo vzťahu e, s pohľaviami. Ale e, v minulosti sme sa pozerali aj na zmeny v našej ekonomike, že treba nízkouhlíkové udržateľné hospodárstvo. A bolo viacero odporúčaní v oblasti zrušnosti a tiež dúfam, že e, sa ich budeme držať aj v rámci tohto návrhu teda, ktorý nám e, predloží komisia, pretože inak sme odsúdení na to, že sa naše správy budú opakovať bez toho, aby sme sa vlastne niekam hýbali. Ďakujem a teraz za EFTD pani Adžia na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, v 2011 komisia už navrhla stratégiu pre nové zručnosti pri zamestnanosti. Odtedy sme nespravili nič. E, podkopali sme práva pracovníkov som reforiem vo Francúzsku, Grécku a Taliansku a vidíme, kam to viedlo. Vy ste e, žiadali, aby e, pracovníci boli mobilní, ale dnes jediné, čo je na trhu práce mobilné, E, to sú mozgy, ktoré opúšťajú južnú Európu a idú na sever Európy. E, nemáme jasnú legislatívu v EÚ, ale nemáme ešte ani len smernicu o vysielaní pracovníkov, že stále sa neuplatňuje táto smernica, aj keď už bola zrevidovaná. Už sa zase hovorí o ďalšej revízii E, nie je skutočná politika, ktorá by chránila práva pracovníkov a riešila pálčivé sociálne otázky v Európe dnes. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pali, pani Sander na minútu a pol. Ďakujem pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Ja vítam iniciatívu Európskej komisie o zručnostiach. Zručnosti dnes sú kľúčovým prvkom odpovedi na hlboké zmeny v Európe, ktoré sa prejavujú polarizáciou pracovných miest. Na jednej strane sú veľmi kvalifikované, e, tvorivé pracovné miesta a na druhej strane málo kvalifikované pracovné miesta. Myslím, že ide skutočne o to, aby všetci Európania mohli mať e, úroveň kompetencií, za ktorými boli vedomosti aj know-how. A Um, ktoré by odzrkadlovali potreby podnikov. Preto si myslím, že musíme spraviť všetko preto, aby sme uľahčili aj odbornú prípravu. Uh, treba ho rozvinúť a prehodnotiť bez ohľadu na to, aká je úroveň uh, vzdelávania, či už ide o uh, pôvodné vzdelávanie dlhodobé. Treba sa zamerať aj na budúce zručnosti a preto platforma o informáciách s informáciami o zručnostiach to by mohol byť akýsi prvý krok, ale treba aj e, naozaj individuálne pomáhať e, nezamestnaným, hlavne tým najzraniteľnejším, ktorí nemajú nejaké zručnosti, tak aby e, im takáto digitálna platforma naozaj pomohla. Takže, pani komisárka, ja vítam e, vašu angažovanosť, ale chcem zdôrazniť, e, že je potrebné, aby sa členské krajiny tiež v tomto zmysle zaviazali. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta pani Sander od pána Šaniho. Príjmate ju? Takže pol minúty pán Šani. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani poslankyňa, tento program sa už začal v roku 2010 a v podstate má končiť okolo roku 2020, čiže sme niekde v polovici. Keď sme to rozbehli, tak v roku 2010 ste mali vo svojej frakcii pána Orbána a tam sa znížila hranica veková na 26 rokov. A myslím, že ste vtedy hovorili pánovi Orbánovi, že to nie je dobré. Ďakujem. Pani Sander na pol minúty. Vážený kolega, ja si myslím, že treba členským krajinám pripomenúť, ako potrebné je zamerať sa na zručnosti a hlavne na odbornú prípravu. Vo Francúzsku naša vláda spravila z odbornej prípravy prioritu, aspoň slovne, ale prijaté boli už aj e, opatrenia, ktoré odradili E, nejaké podniky a remeselníkov, ktorí práve e, uľahčujú odbornú prípravu, takže je tu isté protirečenie. Preto hovorím, že treba naozaj konať v členských krajinách, hlavne vo Francúzsku, mojej členskej krajine. Danke. Ďakujem teraz pani Silvia Costa má na dve minúty. Grazie presidente. Apprezzo e, molto. Ďakujem pekne. No, veľmi si vážim, že dnes prišla pani komisárka Tajce medzi nás a venuje sa spolu s nami tejto téme. Je to veľmi v záujme posilňovania ľudských zdrojov a posilňovania základov zručnosti. Podobné názory sme si už vypočuli aj na výbore EMPL. A áno, môžeme mať celostný prístup ku celoživotnému vzdelávaniu, ale možno nie celkom je všetko v súlade s dopytom a ponukou na pracovnom trhu. Áno, sú tu dôležité samozrejme aspekty zručnosti počítačových, ale aj občianské zručnosti a vedomosti sú dôležité. Aby sa do, dokázali ľudia v spoločnosti nažite pohybovať a aby bolo možné e, lepšie previazať odborné e, znalosti a podnikanie. Takže dá sa porovnávať tieto zručnosti a ide o to, aby ľudia dokázali vedome prísť k rozhodnutiu, že si zvolia tú alebo onú oblasť pre e, rozvoj svojich zručností. Takže určite bude potrebné rozvíjať osobné zručnosti a vychádzajme pritom z európskeho rámcového prístupu ku týmto aspektom kvalifikácie. A toto je opatrenie, ktoré musíme uplatňovať aj voči osobám z tretich krajín, ak sa majú úspešne uplatniť tieto osoby zase na európskom pracovnom trhu. Hovoríme o migrantoch, ktorí prichádzajú do EÚ a chceme posilniť aj národné systémy a zabezpečiť kompatibilitu medzi nimi, aby bolo možné lepšie porovnávať aj stupeň dosiahnutých zručností a vedomostí. To sa týka potom aj náležitej prípravy učiteľov a ďalších odborných špecialistov. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečníka je pani Lynn Borlen na jednu minútu. Um, Ďakujem za slovo. Áno, vždy je tu potreba zvyšovať odborné vedomosti a schopnosti zamestnancov, lebo sa aj technika vyvíja a aj technológie prichádzajú nové, takže treba ísť e, ruka v ruke s týmto vývojom. Vieme, ešte stále existujú e, tzv. prekérne e, typy zamestnávania, teda neistné zamestnávanie a keď hovoríme v tejto súvislosti o flexibilite, e, tak e, je to na zamyslenie. určite nie je jednoznačne na prospech spoločnosti, ak sa bude vychádzať len e, v ústrety záujmom súkromných podnikov. Určite vzdelávanie má byť celoživotné a má viesť ku tomu, že ľudia sa naučia kriticky myslieť. Určite to je dôležité pre ekonomiku, ale aj pre spoločnosť ako takú. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Terry Rentke. Má slovo na jednu minútu. Commissioner, dear colleagues. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Zručnosti to je nové zázračné slovo, o ktorom sa tu hovorí. Každý to má, slovo má rád. V angličtine skills. Hej. Často vidíme rôzne také obrazenia a propagačné materiály usmiajúcich sa ľudí a všade napísané zručnosti, skills. Čo to ale znamená pre tých ľudí ako takých? Prináša im to nové príležitosti? Alebo je to len stratégia, aby sme týchto ľudí z nich urobili proste obetných baránkov za to, že sa im aj tak nepodarí zohnať zamestnanie. Dôležité je, aby mali to správne e, nasmerovanie, správne zručnosti a potom sa im podarí získať zamestnanie. V súčasnosti existujúce systémy vzdelávania e, by sa mali práve zamerať aj na tento aspekt na programy, ktoré dokážu potom vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, ktoré, ktorí potrebujú zamestnania. Čiže zručnosti e, ako pojem môže byť e, naplnený, ale musí byť za ním skutok. Ďakujem. Moment, hovorí pani predsedajúca. Je tu modrá karta od pána Šulceho. Príjmate ju? Pán Šulce má 30 sekúnd. Frau Reinke, ich habe leider nur einen Abschluss. Pani Rajka, ja um, mám e, žiaľ uh, e, len uh, jeden diplom ako inžiniera, napriek tomu som uh, nemal problém nájsť prácu hneď po štúdium. Vy hovoríte o um, ľudia, ktorí majú uh, tri uh, diplomy a majú problém nájsť uh, miesto v Európe a mm, podľa vás by ste, e, mm, by sme nemali nič robiť? Je to názor zelených? Pani Rentke, 30 sekúnd. Teile von Spanien gehen, dann gibt es keď by e, ste išli do Španielska, tak sú tam také súdy, že sú tam ľudia, ktorí e, majú e, tri absolvované školy a napriek tomu nenašli žiadne pracovné miesta, a to pretože nepotrebujeme nové zručnosti, ale zároveň aj investície, aby sme zabezpečili pracovné miesta pre týchto ľudí presne o to ide, že potrebujeme tie zručnosti, ale zároveň aj potrebujeme iné aktivity e, na európskej úrovni, aby sme mladým ľuďom opäť mohli dať e, výhľady v EÚ. Ďakujem teraz pani Jane Collins, na jednu minútu má slovo. Ďakujem za slovo. Takže aký má zmysel rozprávať o nejakej novej agende nových zručností pre Európu? Pre, keď predseda Turecka, kandidátskej krajiny, povie, že ženy, ktoré nemajú deti, sú len na poli človekom. A nemôžu si ženy zvoliť vlastnú cestu v živote, či budú mať deti, alebo budú mať zamestnanie, alebo oboje. Turecko je krajinou, ktorá nerešpektuje práva žien a berú, berie do úvahy len to, že ženy e, môžu plodiť deti a prípadne ešte upratovať e, po svojich manželoch. Neviem teda, e, Pán Erdogan by sa mal pozrieť aj na to, čo všetko už dokázali ženy Jane Austen, Marie Curie a mnohé iné významné osobnosti. Aj e, úlohu, ktorú zohrávali ženy počas dvoch svetových vojen a tak ďalej. Takže keď hovoríme, že sme feministi v poriadku, alebo feministky v poriadku, ale nemôžeme podporovať takéto šovinistické e, postupy, ktorými sa prezentuje spomínaná krajina. Rečnička bola prerušená. Samozrejme, môžete hovoriť, o čom chcete, hovorí pani predsedajúca, ale toto je téma, ktorá je troška iná. Hovoríme teraz o nových zručnostiach, nie o Turecku. Ale vy ste sa rozhodli, o čom budete hovoriť, pani poslankyňa. Teraz má slovo pani Michaela Šojdrová, minútu 30. Ďakujem za slovo, vážená pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Chcem vám poďakovať, pani komisárka, za prednesené úvodné slovo. Zatiaľ podklad k tejto agende nemáme k dispozícii, preto to, o čom budem hovoriť, budú čiastočne otázky a čiastočne to bude aj vyjadrenie určitého očakávania. Pretože samozrejme agendu, európsku agendu, e, ktorá sa týka zručností, to je dôležité a dobre, že také máme. Hovorili ste o nejakých východiskách, ale stále sa nám dosiaľ nedarí znížiť počet neúspešných žiakov e, v základnom vzdelávaní. Nedarí sa nám zlepšiť kvalita vzdelávania. Stále ešte 20 priemeru v základnom vzdelávaní nedosahuje ani tej základnej úrovne vzdelávania. Chcem sa vás teda opýtať, či východiskom pre novú agendu zručností sú tie nové medzinárodné výskumy. V tomto roku budeme mať nový medzinárodný výskum PISI, alebo teda, či sú to len výsledky trhu práce. Predpokladala by som, že agenda nových zručností bude jednak sledovať zlepšovanie kvality tých základných aspektov gramotnosti, kompetencií, zručností a schopností ale bude odrážať aj požiadavky trhu práce. Nie je možné sledovať len trh práce a nesledovať aj aspekty základnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Benifej má slovo na jednu minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca som veľmi rád, že tieto konkrétne návrhy e, budú vychádzať už aj z toho, že tu existuje európsky kvalifikačný rámec, na ktorom sa dá stavať. A je dôležité, aby európska ekonomika bola viac inkluzívna, aby sa zamestnali aj tí ľudia, ktorí majú povedzme, za, zatiaľ situáciu, že sú niekde na okraji. A tým, že sa posilní odborné vzdelávanie, aj učňovské vzdelávanie, to bude veľmi na prospech aj migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ. A toto má byť ale komplementárne. A ide o to, aby sme dokázali chrániť aj sociálne práva európskych občanov a treba vytvárať popri tom aj nové pracovné miesta, ale to nestačí. Ďakujem teraz pani Kosadinka Kunemá na jednu minútu má slovo. Ďakujem za slovo. Zámer je, aby 75 pracovnej sily do roku 2020 e, proste aby toľko ľudí už malo zamestnanie. Zdá sa, že podobné typy politík v minulosti zlyhali v Európe lebo sa kladieme otázku, odkiaľ sa zoberú tie pracovné príležitosti. Nestačí len tak slepo podporovať čokoľvek eh, a odvolávať sa na potreby trhu. A čo sa podľa toho bude prispôsobovať aj vzdelávanie a zniží sa hodnota toho tradičného vzdelávania. V podstate nejde tu len o to, aby sa vzdelávanie prispôsobilo potrebám trhu. A vzdelanie má znamenať viac. Ide aj o to, aby sa e, vzdelaním e, z osôb stávali komplexné osoby. Komplexné osobnosti teda. A aby ľudia mali aj vedomosti, aj zručnosti. Nejde o to len, aby dobre zapadli do podnikov. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička je Izabela Adilonfi na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Je to čosi ako posadnutosť. Stále teraz budovať a rozvíjať nejaké zručnosti. Mladí ľudia sa stávajú e, tým zdrojom, ktorý sa tu dá využívať. A e, dôležité, aby sme e, vytvorili situáciu, keď sa nebudú aspekty zamestnanosti zneužívať na neisté, prekerné typy e, zamestnávania, pretože to má samozrejme sociálny aj kultúrny dopad. Mladí ľudia sa stávajú práve tým predmetom, objektom, ktorým sa vyplňujú diery tam, kde je to potrebné na trhu práce. A hovoríme stále o týchto otázkach len preto, že sa snažíme do nekonečna tlačiť na ekonomický rast. A nezamestnanosť mladých, predovšetkým na juhu Európy, stále je na neakceptovateľnej úrovni. A asi by sme sa mali zamerať na niečo, čo e, odráže špecifika Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem teraz e, pán van der Kendler na minútu 30. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia. Ako viete, je tu celá armáda mladých ľudí, ktorí nemajú prácu vo Flámsku, E, to nie je povedzme také zlé ako na juhu EU, ale tiež sú tu problémy. E, máme mesta, kde, má, kde je veľký počet ľudí s veľmi nízkou úrovňou vzdelania a e, zručností. A často je to skutočne veľmi nízko pod tou želateľnou úrovňou, aká je teda úroveň vzdelania a zručnosti týchto ľudí. Ľudia potrebujú povedzme celý balík zručností. Nestačí mať povedzme diplom len e, v jednej oblasti. A neraz treba k tomuto, do toho ruksaku, do toho balíka pribaliť aj ďalšie nové zručnosti. A ľudia budú musieť pracovať dlhšie pracovnom procese viac než 40 rokov. A ide o to, ale že tu máme mladých ľudí, ktorí sa nedostanú e, do záberu toho radaru. Ani sa nevie, že tu sú. To je problém. A preto sa treba v, v správnom čase zamerať na správnych ľudí a naučiť ich tie správne zručnosti, aby títo ľudia mali slušné vyhliadky v živote. Ďakujem. Ďalej pani Marita Úskok na jednu minútu. Pani predsedajúca, pani komisárka, chcem poďakovať komisii za túto novú agendu zameranú na zručnosti pre Európu. Verím, že toto je súčasť vašej dlhodobej práce, kde sa snažíte o to, aby sa dosiahlo, že kvalifikácia v rámci členských štátov bude kompatibilná a Určite by sme sa mali snažiť o to, že sa mm, dostane e, tento program do rúk e, všetkých tých mladých ľudí, ktorí to potrebujú, aby mali možnosť uchádzať sa o úspech na pracovnom trhu. Ale mám určité obavy e, z toho, čo sa týka toho podnikateľského aspektu, eh, ktorý tu je tiež spomenutý. Nakoniec podnikatelia majú reagovať na meniacu sa spoločnosť aj z hľadiska zložitosti a aj bezpečnosti. Ja viem, že podnikateľský aspekt je veľmi dôležitý, ale to nemôže byť riešenie na všetky problémy. Možno to je naozaj, že sa zachádza príliš ďaleko, keď uplatníme takýto prístup. A možno E, podnikateľstvo je len taký eufemizmus pre samozamestnávanie sa. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Nikolaus Quintis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Agenda nových zručností pre Európu, ktorú ste načrtli, Ej, je e, proti novému liberálnemu prístupu a ja si myslím, že ona bude odborovať reguláciu na pracovnom trhu a prináša podnikateľský svet, e, svet ešte hlbšie do systému vzdelávania a e, školstva a e, vidíme, ako ľudia odchádzajú zo štátov, ako je napríklad e, Grécko, do iných štátov EÚ. Myslím, že naozaj nemáte um, blízky záujem o jednotlivca, máte väčší záujem o priemysel a podniky. Veľký počet nezamestnaných v Grécku nedostane nič z e, tohoto e, nového programu pre zručnosti, pretože ešte viac budú podriadení modernému e, liberálnemu prístupu. Teraz má slovo pán Šulce na minútu 30. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, e, dnes predstavená agenta pre nové kompetencie a zručnosti e, má môj súhlas, pretože ona e, kladie to ťažisko na zručnosti a kompetencie, ktoré sú požadované na pracovnom trhu. Toto európske, celoeurópske uznávanie schopností a kvalifikácií znamená otvorenú Európu s cezhraničným pracovným trhom, čo je veľmi dôležité. Musíme sa postarať o to, aby e, tu bola e, lepšia e, priepustnosť pre akademické odborné vzdelávanie z vlastného skúsenosti v povolaní ako malého podnikateľa mi osobitne ležia na srdci možnosti duálneho vzdelávania. Som rád, že komisia chce posilniť duálne vzdelávanie, aby sme to dosiahli. Podľa mňa je dôležité vymeniať si modely najlepších skúseností, do čo majú byť zapracovaní aj sociálni partnery. No ja si myslím, že um, úspešné vzdelávanie uh, nikdy nemôže zaručiť uh, uh, pracovné miesto a najväčšia loha spočíta na štáte a ja si myslím, že spoločnosť by mohla dostať dobré vzdelávanie zaručené štátom, ktoré dá ľuďom druhú šancu a nenechá spoluobčanov v štichu a e, na tom budú môcť e, e, aj stavať poskytovateľia sekundárneho vzdelávania. Pani komisárka, máte v tomto moju plnú podporu. Minúto. Teraz pán Gutierrez, prieto na jednu minútu. Senia komisária. Pán eh, predseda, pani komisárka, eh, my eh, vás podporujeme v týchto cieľoch. Sme skeptickí, čo sa týka nástrojov a radikálne sme proti a nesúhlasíme s financovaním. Podporujeme ten cieľ, pretože jasne, že niečo čudné sa musí diať v Európskej nie, keď zároveň máme takto obrovskú nezamestnanosť mladých. 40 podnikateľov pritom hovorí, že nemôže nájsť dostatok pracovných síl podľa ich požiadavku. Keď vidíme, ako veľa e, dlhodobo nezamestnaných e, má e, slabé vzdelanie podľa štatistík. No, sme skeptickí, čo sa týka tých nástrojov, pretože bude nám zbytočný takýto európsky program Eh, eh, akokoľvek to nazveme, eh, potrebujeme program činov a nielen koordinácia, preto nesúhlasíme s tým financovaním, pretože keď hovoríme, že dnes potrebujeme väčšie vzdelanie, aby nezväčšovali tie medzery, ktoré nastavujú medzi ľuďmi, ako napríklad digitálna negramotnosť a zároveň aj krátime um, programy vzdelávania um, pre uh, zvýšenie zamestnanosti v členských štátoch. Potrebujeme zvýšiť Európsky sociálny um, fond a 25 z tohoto fondu uh, poskytovať programom pre vzdelávanie a bez uh, financovania nie je možné vzdelávanie. Pani Klen na minútu 30. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, ďakujeme za vaše ohlásenie a tešíme sa na zverejnenie podrobností. Ako povedal predchádzajúci rečník, ja e, uvidím to ešte 20 mladých ľudí v Európe nezamestnaných a 40 zamestnávateľov má problém e, nájsť ľudí s vhodnými zručnosťami a tiež e, máme dlhodobo nezamestnaných bez potrebných zručností a to isté bolo aj pred 20 rokmi. 15 mladých ľudí bolo nezamestnaných a nemali potrebné zručnosti Takže je to rovnaký príbeh, ale musíme to naozaj riešiť a um, tá agenda teraz sa na to zameriava a um, uh, naše vzdelávanie a školstvo, čo je dôležité a potrebujeme zapojiť uh, priemysel a zamestnávateľov do uh, nášho programu vzdelávania. Uh, nestačí len vypočuť ich názory a stiažnosti, že nemajú dostatok uh, potrebných zručností, musia byť uh, zapojení priamo uh, do uh, učňovských modelov a tieto uh, priamo tvoriť, aby uh, oni mohli zabezpečiť eh, pre seba potrebné zručnosti a preto som rada, že môžeme zvrazniť tých 27 miliard financovania, ktoré sú k dispozícii z Európskeho sociálneho fondu na podporu rozvoja pracovných zručností a dúfam, že členské štáty na základe toho vypracujú relevantné programy eh, vzdelávania a samozrejme, kvalita vzdelávania je veľmi dôležitá, tu treba merať. 17 miliónov Európanov nemajú potrebné zručnosti na písanie, čítanie a počítanie. A um, ja viem, že základné školstvo je vecou členských štátov, ale treba to brať vážne aby sme napredovali v novom eh, druhu ekonomiky, ktorá eh, sa žiada a ktorá prináša nové výzvy eh, na vybavenie našej pracovnej sily. Pani ty na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka za predstavenie novej stratégie. Teraz už nestačí v digitálnom pracovnom trhu, ktorý um, podlieha rýchlým zmenám uh, obnoviť uh, zručnosti, a tieto zručnosti treba nanovo nadobúdať, pretože vznikajú nové sektory a uh, nový pracovný trh, na ktorý sa treba prispôsobiť. No, napriek vysokej nezamestnanosti v EU zamestnávateľia nenachádzajú dostatok pracovných síl s vhodnými zručnosťami ako vidíme, treba viacej investovať do školstva a osobitne, aby sa naučili motivovať eh, zamestnancov eh, na pracovnom mieste a eh, musia byť nastavené stredné školy tak, aby dávali také odborné vzdelania odbornosti, ktoré sú potrebné na pracovnom trhu. Ja si myslím, že to je osobitný problém odlivu pracovných odborných síl z EÚ, keď kvalifikované pracovné sily odchádzajú z EÚ a tiež treba pripraviť pracné podmienky pre postihnutých ľudí aj pre matky. E- Teraz e, pán Šujce na minútu 30. Ďakujem pekne. Ja vítam ohlásenie tohoto nového programu pre e, nové zručnosti. Chcem zablažovať komisárke, pretože je to veľmi nutné, aby e, sa európsky pracovný trh mohol prispôsobiť a cieľom je, aby európske občania e, pomocou tých nástrojov, ktoré sa tu plánujú, mohli sa prispôsobiť na pracovný trh a musíme pamätať, že tento svet sa neustále mení a samozrejme treba sa starať o mladých, ale aj o zamestnancov, ktorí si musia nájsť pracovné miesto na celý život a e, my preto vítame tie inovácie, ktoré predstavujete, musíme ochraniť aj e, konkurenciu, preto je e, škoda, že ľudia nemajú také zručnosti, ktoré a nedostávajú také pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam, talentom a vzdelaniu. A musíme tiež zabezpečiť inkluzívny rast a celoživotné vzdelávanie ďalej podporovať. To je veľmi nutné. A okrem toho musíme tiež podporovať digitálne zručnosti a musíme zabezpečiť eh, dobré podmienky pre tvorbu nových pracovných miest. Je nám veľmi dôležité, aby sme stavali, e, vsadili na vzdelávanie a to je nutné pre zamestnanosť mladých a dúfam, že o tomto programe budeme aj neskôr diskutovať a musíme zabezpečiť viac zamestnanosti v EÚ. Ďakujem, teraz na jednu minútu. Pani Libocka. Ďakujem, pán predseda. Pridávam sa ako gratulácii e, pani komisárke. No keď hovoríme o zručnostiach, e, nemôžeme utiesť e, od odpovede na otázku, aké je miesto a úloha systémov vzdelávania v spoločnosti. Poprvé, kvalita systému vzdelávania sa musí merať nie podľa úrovne prípravy na skúšky, ale úrovňou prípravy do života. Po druhé, vedom, prečo e, sú vedomosti e, potrebné aj e, vedomosti technické, ale aj vedomosti spoločenstvo psychické. Po tretie, musíme dať podnikateľom aj iné stimuly, e, nielen v e, procese e, vzdelávania, ale tiež musíme od nich vyžadovať veľké zaangažovanie pri príprave mladých ľudí a tvorbe pracovných miest. Po štvrté je nutná zmena metód a spôsobov vzdelávania. Tiež viac ako to teraz treba uznávať neformálne vzdelávanie a po piaté, e, musíme viacej využívať existujúce nástroje unie, ako je program Erasmus+, napríklad, aby sme zintenzifikovali nadobudanie nových e, zručností, ale tiež e, vsadiť na kvalifikáciu a dôverovať kvalifikácii, ktorá je získaná v štátoch mimo EÚ. Žiadam by ste rešpektovali rečnícky čas, pretože e, je veľa rečníkov na zozname a času je málo. Pán Godešan, na 1,5 minúty. Vážená komisárka, predsa, vážení kolegovia, o 30-40 rokov väčšina z pracovných miest bude v kategóriách a ktoré dnes neexistujú ako je to aj dnes v porovnaní s eh, obdobím pred 20-30 rokmi a technologické zmeny budú ešte rýchlejšie v nasledujúcich 10 ročiach. Takže spôsob, akým ľudia budú pracovať a bude prebiehať ich eh, nábor ako eh, v praxi budú vyzerať ich podnikateľské zručnosti eh, narast, bude narastať a musíme vybaviť mladých ľudí v Európe s právnymi zručnosťami, ktoré im umožnia mať prístup k pracovnom trhu a diskutujeme eh, o digitálnom spoločnom trhu, ale digitálne zručnosti sú eh, miesto, kde aj sa stáva naša digitálna agenda osobná, kde sa týka každého človeka osobne. Poďalšie musíme eh, zapojiť eh, mladžinské organizácie silnejšie do vypracovania nových politík. Poďalšie myslím si, že gramotnosť musí byť jedným z hlavných eh, schopností, ktoré sa nadobodajú od útleho veku a národné systémy musia byť tomu prispôsobené. Členské štáty musia zabezpečiť, že ich e, systémy vzdelávania budú reagovať na potreby pracovného trhu a že ne prehráme e, globálne preteky konkurencieschopnosti a tiež musíme e, zaručiť, že rozpočet EÚ bude reagovať na politiky pre mladých a EÚ bude môcť zriadiť rámec pre podporu našich vzdelávacích systémov na moderné vzdelávanie. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Páči sa mi, že v návrhu komisie sa uznáva, že treba mm, prijať e, prístup, ktorý kombinuje pracovné zručnosti a životné zručnosti, takže potrebujeme generáciu mladých ľudí, ktorá bude e, motivovaná a bude aj tvorivá, podnikavá mm, a bude e, schopná líderstva tak aby mohli e, odvážne riešiť problémy a byť zodpovední občania. Máme týchto mladých prispôsobiť na to, aby e, dokázali žiť v rýchlo meniacom sa svete, ale ten budúci svet bude e, prepojenejší a digitálnejší, to je isté a preto mediálna gramotnosť je kľúčová, ale nemalo by sa to obmedziť iba na technológie a nástroje, ale ide o o to, aby jednotlivci mali potrebnú digitálnu zvedavosť, tak aby neboli iba užívateľia, ale aktívni občania v prepojených spoločnostiach. Takže chrbtovou kosťou musí byť e, vzdelávanie pre e, občianstvo aj elektronické, a to formálnym, e, neformálnym a informálnym vzdelávaním. Ďakujem. Teraz ďalšia na minútu a pol. Potrebné zručnosti pre úspech. To je jadro e, našej únie progresívnej. Teším sa na návrhy. 40 Európanov má univerzitný diplom, ale iba každý štvrtý zamestnávateľ, teda až každý štvrtý zamestnávateľ má problém nájsť niekoho s vhodnými zručnosťami. Preto si myslím, že potrebujeme jednotnejší prístup a veľmi e, jednoznačné európske líderstvo politické. Taktiež musíme e, túto otázku riešiť komplexne. 90 budúcich pracovných miest si bude žitovať zručnosti v oblasti IKT, ale iba tretina Európanov využíva naplno internet a naviac nevieme presne, aké pracovné miesta v budúcnosti budeme potrebovať. Takže aby bola zaručená pridaná hodnota, tak musíme e, využívať napríklad e, pas pre podnikateľské zručnosti a taktiež uznávať online e, nadobudnuté zručnosti. Takže treba zručnosti nielen podporovať, ale musia byť Eh, uplatniteľné, prenosné, tak aby zodpovedali potrebom podnikov. Máme jednotný trh pre tovary a služby a teraz to musí byť platné aj pre ľudský kapitál na jednotnom trhu. Ďakujem. Týmto sme na konci Catch DI. Teda, pardon, začíname eh, spontánnu rozpravu Catch DI. Iba štyria eh, rečníci dostanú priestor, keďže máme už veľký časový sklz. Pani Aguilar na minútu. Obrigado, senhor presidente, senhora comissária. Dois pilares devem sustentar esta agenda das novas competências. Dámy a páni, sú tu dva, dva piliere, na ktorých majú stáť tieto nové zručnosti. Poprvé, jednak má byť reakcia na vysokú mieru nezamestnanosti. A ako už bolo povedané, ide hlavne o mladých ľudí v našom regióne a zároveň má tu byť aj stimul pre ekonomiku vo viacerých európskych krajinách, kde naozaj je obrovská priepasť e, v tomto zmysle. Je tu nedostatok e, odborne vzdelaných ľudí, hlavne v niektorých odvetiach, treba v cestovnom ruchu. A e, vieme, že je to odvetvie, ktoré v veľkej miere dokáže prispievať ku rastu HDP. Takže aj tam potrebujeme odborníkov. A Samozrejme, keď hovoríme o digitálnych zručnostiach, je to absolútna nutnosť v rámci EÚ. Čiže je tu aj viacero ďalších sektorov, kde potrebujeme vytvoriť mobilitu pracovníkov a zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi v rámci EÚ. Čiže treba hľadať e, určité zladenie medzi dopytom a ponukou pracovných príležitostí. Ďakujem. Teraz Blanko López na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament už dlho žiada, aby bola eh, komuni- eh, ak Európa nechce vytvárať ďalšie bariéry, musíme sa viac zamerať na digitálnu spoločnosť a treba využívať tie príležitosti, ktoré existujú. Musíme podporiť novú agendu, ktorá eh, prekoná tú veľkú medzeru, ktorá existuje medzi dopytom a ponukou. To sa veľmi týka vo veľkej miere digitálnej zručnosti. A ide aj o mediálnu a gramotnosť, ktorú potrebujeme zvyšovať. Preto na to treba vyčleniť aj prostriedky. Viac prostriedkov na celoživotné vzdelávanie, aby sme zabezpečili, že pracovníci a hlavne tí menej kvalifikovaní, aby mali príslušné kompetencie a Mm, pretože teraz e, doba si to vyžaduje. Ďakujem. Teraz pani Tomašič na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už odznelo, že členské krajiny e, stratili veľa na HDP, Celo, celoeurópske aj celosvetové trendy sa menia, Európa sa im musí prispôsobiť. Nevidím žiadnu inú možnosť, ako investovať do nových zručností a vedomostí a taktiež lepšie prepojiť e, výučbu a pracovný trh, ktorý treba ďalej liberalizovať. E, ten, kto chce e, ostať konkurencieschopný, musí prispôsobiť Európu novým modelom. Treba zmeniť aj existujúce možnosti na trhu práce. Podniky e, sa nedajú ľahko zastaviť, ale európska ekonomika by sa mohla výrazne spomeliť. A čo to by malo dopad na pracovné miesta? Ďalší rečník, pán Peterič, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zdá sa, že EÚ chce kontrolovať každý aspekt životov ehm, občanov. Ehm, vzdelávacie eh, normy budú teraz eh, rovnaké vo všetkých členských krajinách. A potom sa tu hovorí aj o zručnostiach, aké by mali nadobudnúť, ako by ich mali používať. To bude stať desiatky miliárd ehm, prostriedkov daňovníkov. Ale aj tu by bolo lepšie, keby štát, superštát zasahoval menej. E, túžba EÚ kontrolovať všetko, každý aspekt života, e, žiaľ, je negatívna a deštruktívna. To na všetkých úrovniach, aj keď e, nevedome. Teraz za komisiu pani Tyson, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážení poslanci, poslankyne. E, veľmi stručne na záver, keďže e, času nie je na zvyš. A ja už som hovorila dlhšie v úvode. Len doplním, že som veľmi rada, že sa zhodneme na tom, že je potrebné mať takúto agendu pre zručnosti zlepšiť e, zručnosti, to musí ísť ruka v ruke s makroekonomickou politikou a stimuláciou pracovných miest. Navzájom sa totiž to posilňujú. Európsky fond pre strategické investície, to je jedna z kľúčových akcií, kedy nám práve toto umožňuje investovať do skutočnej ekonomiky a vytvárať kvalitnejšie pracovné miesta. Už poviem to, čo som povedala na spoločnom zasadnutí v apríli Zamestnateľnosť to nie je nadávka, vzdelávanie a odborná príprava musia mladých pripraviť na to, aby sa mohli plne zapojiť do spoločnosti, aby boli aktívni občania a aby nadobudli prierezové zručnosti, ale ľudia právom očakávajú, že ich e, vzdelávanie a odborná príprava im pomôže nájsť lepšie pracovné miesto. Takže Eh, základné zručnosti, to je akýsi základ eh, v prospech tak eh, ekonomiky, ako aj jednotlivca. Naša agenda pre zručnosti je pre všetkých, pre mladých, starých, pre tých, ktorí sa odborne pripravujú, ktorí sú nezamestnaní, ktorí sú aktívni, ktorí majú prácu. Takže Úspech tejto agendy bude závisieť od záväzkov a aktívneho zapojenia viacerých um, hráčov členských krajín, ale aj podnikov, odborov, inštitúcií vzdelávania a mnohých ďalších. Európsky parlament bude zohrávať dôležitú úlohu pri eh, zviditeľňovaní tejto diskusie aj v členských krajinách a taktiež pri podpore uplatňovania tejto agendy. Vážení poslanci, poslanky, nechcem sa vám poďakovať za vašu podporu, ale aj za e, inšpiráciu. Teším sa na spoluprácu s vami, ako som povedala v úvode. Dokumenty budú čo najskôr k dispozícii, teda keď budú formálne schválené e, budúci piatok. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Týmto končíme túto rozpravu. due strade o di sospendere per aspettare che arrivi Takže teraz e, musíme e, schôzu na chvíľku prerušiť. Počkáme na ministra, ale ja myslím, že by bolo lepšie počkať